Mm, už minule som mala hovoriť o tejto správe, teraz by som chcela o nej hovoriť. Chcela by som hovoriť o diskusii a o výsledkoch diskusie o smernici o prístupnosti. Viete, že komisia v roku 2015 prišla s návrhom a trvalo to tri roky, kým sa skončili medzi inštitucionálne rokovania s radou. Podľa najnovších informácií, ktoré mám, budúci týždeň 19. decembra Koreper rozhodne o tomto návrhu zrejme ho podporia a v parlamente výbor IMKO bude hlasovať 21. Eh, januára a v marci to pôjde na plenárne zasadnutie. Máme štyri hlavné výsledky, o ktorých treba hlasovať, ale Nemáme ešte záverečný text, bude treba ešte doladiť eh, posledné body v texte. Smernica umožní poskytovateľom služieb aj výrobcom vyvážať výrobky a služby a tak eh, spotrebitelia s postihnutím budú mať širšiu škálu E, služieb a produktov k dispozícii. Je veľmi dôležité mať e, dobrú definíciu služieb. To sa týka aj terminálov, platobných terminálov, terminálov e, pri doprave, potom ide o možnosť rezervácie pre cestovný ruch alebo linka pomoci 112 a je povinné, aby každý členský štát EÚ mal prístup k tomuto e, číslu, kde sa možno dovolať pomoci. A potom je tu ešte e, spôsob riešenia sporov a e, rada v podstate mala taký dobrovoľný prístup a vidím, že pán komisár už prišiel, takže Komisia musí robiť hodnotenie každého členského štátu a musí e, potom vypracovať správu k dobrovoľnému prístupu. A po troch rokoch sa mi zdá, že sa nám podarilo dospieť ku vyváženému textu, pokiaľ ide o e, sociálnu aj ekonomickú stránku. Je to veľký e, krok pred. Chceli by sme E, postupy ďalej v niektorých oblastiach, ale chceli by sme uzavrieť legislatívu tak, aby sa uplatnila a aby sme ďalej nezdržiavali tak e, sme súhlasili s e, mnohými bodmi, hoci sme chceli dosiahnuť toho viac. Ďakujem veľmi pekne, pán Kosa. A všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že tu máme ešte mnohé ďalšie inštitucionálne rokovania, ktoré prebiehajú. Blížime sa ku koncu volebného obdobia a vrátime sa k tomu, samozrejme, ale nie dnes. Pokiaľ ide o správy, všetci sa snažíme postúpiť tak, aby sme mohli čo najviac dokončiť. Pán Kasa, máte pocit, že chcete niečo povedať? Nie? Dobre. Keď nie, tak ideme na schválenie zápisnice zo zasadnutí a potom by som vám chcela povedať, že som naozaj veľmi rada, že ste tu, pani Tyson. Myslím si, že naše vzťahy sú veľmi dobré. Prišli ste na výbor. Za každým, keď sme vás volali, a niekedy ste sama zavolala. Zavolali a povedali, že chcete prísť a chcete predniesť správu a teraz ste tu kvôli správe. A vy e, budete hovoriť o prieskume e, ročného rastu e, pre rok 2019 a vaše pripomienky. Tu a nech sa páči, máte slovo. You, Chair, kind Ďakujem pekne, pani predsednička, takisto za láskavé slova uvítania. Veľmi, som veľmi rada, že môžem prediskutovať s vami ten balíček, s ktorým e, začíname nové kolo semestra. Máme osobitný dôraz na správu o zamestnanosti a výhľadky hospodárskeho rastu. Európa prežíva hospodársky rast. Niektorí tvrdia, že je to stabilný rast, ale v každom prípade náš rast e, znamená, že už 6 rokov e, hospodárstvo expanduje, Dochodza e, ku konvergencie, máme vyššie tempa, tempo hospodárskeho rastu v tých krajinách, kde HDP na obyvateľe je nižšie. Zamestnanosť máme rekordnú viac ako 239 miliónov ľudí v Európe majú pracovné miesto a miera zamestnanosti predstavuje 73%. A môžeme povedať, že sme blízko k naplneniu cieľov Európa 2020 e, e, a síce 75%. To má pozitívny vplyv aj na sociálnu sféru E, počet ľudí, ktoré sú e, vystavené riziku chudoby alebo sociálnej exklúzii, je nižšie než pred krízou. Minulý rok 5 miliónov ľudí e, sa dostala z, zo skupiny chudoby alebo rizika sociálnej exklúzie. Takže aj tu sa dá povedať, že napokon sme zabezpečili určitý pokrok pri naplnení cieľov Európa 2020 v otázke chudoby a sociálnej exklúzie. Je to dôležitý pokrok, pretože sme svedkami toho, že aj e, v roku 2018 tento trend pokračuje, čo je fajn. Pokiaľ ide o sociálne hodnotenie, e, to je systém, e, ktorý sprevádza Európsky pilier sociálnych práv a minulý rok sme to zahrnuli do hodnotenia Európskeho semestra. Je to súčasťou už po druhýkrát e, e, e, sociálnej správy. Máme teraz všetky indikátore a výsledky sociálneho hodnotenia hovoria, že máme zlepšenia v 13 zo 14 dôležitých indikátorov. Jedinou výnimkou je vplyv sociálnych trendov na znižovanie chudoby E, e, e, sú tu určité mm, automatické stabilizátory počas hospodárskeho rastu. Správa zároveň naznačuje, že v niektorých krajinách zostávajú problémy, a to vo viacerých oblastiach. Tempo hospodárskeho rastu nerovnakým spôsobom prospeva všetkým občanom a štátom v niektorých krajinách sú vysoké miery nezamestnanosti chudoby, a príjem domácnosti stále je nižší, než tomu bolo v roku 2008. Existujú veľké rozdiely v sociálnych indikátoroch o zamestnanosti. V Európe napríklad zamestnanosť zostáva e, veľmi nízka v prípade nízko kvalifikovaných e, pracovníkov a sú tu e, rozdiely e, v zamestnanosti medzi mužmi a ženami a ľuďmi, ktorí majú menej bohatstva. Takisto chudoba a sociálna exklúzia je stále hrozbou najmä pre deti a ľudí, ktorí sú a zdravotne postihnutých, prepačte. Prechádzajú technologické zmeny spôsobené digitalizáciou a bojom proti klimatickým zmenám. Starnutie populácie tiež volá po ďalších aktivitách, aby sme podporili sociálnu konvergenciu. Výračný prieskum e, rastu hovorí o slabej udržateľnosti verejných financí nami v zadlžených e, krajinách. Súvisí to aj s geopolitickou neistotou, vrátanie existujúceho napätia a predpokladaného vplyvu Brexitu e, v tomto kritickom období, keď potrebujeme ďalšie reformy. Zdá sa, že sa spomalí tempo realizácie potrebných reforiem. Prieskum hovorí o dôležitosti e, reforiem na zlepšenie inkluzivity, posilnenia inštitucionálnej kvality. Ako viete, mm, tempo hospodárskeho rastu umožňuje stanoviť e, hospodárske a sociálne e, priority. Treba posilniť odolnosť voči budúcim krokom s tým, aby eh, hospodársky rast bol inkluzívny a voláme, eh, apelujeme na členské štáty, aby eh, zvyšovali investície, ale zároveň zachovali rozumnú fiskálnu politiku. Investície sú veľmi dôležité z hľadiska zabezpečenia hospodárskeho rastu. Investície nejdú iba do infraštruktúry, čo je dôležitejšie, musia prinašať osoh ľuďom Súčasné súvislosti volajú potom, aby európsky pilier e, sociálnych práv sa realizoval či už na úrovni celej Európy alebo jednotlivých štátov. Nejde iba o nastolenie spravodlivosti, je to nevyhnutné, aby sme posilnili sociálno-politickú e, inodolnosť, najmä v eurozóne. A preto e, máme tu určité odporúčanie pre eurozónu, tento e, návrh odporúčaní apelujú na členské štáty, aby realizovali reformy, ktoré podporujú hospodárskú odolnosť, inkluzívny hospodársky rast a zároveň e, prispievajú ku konvergencii a znižovaniu regionálnych rozdielov. V návrhu máme e, odporúčania pre zlepšenie fungovania trhu práce, podpore lepšej kvalifikácie a posilnenie systémov sociálnej ochrany v tejto súvislosti Komisie eh, hodlá posilniť eh, eh, väzby medzi európskym semestrom a financovaním z európskych zdrojov. Počas tohto kolu, kola budeme zdôrazňovať lepšie hodnotenie investičných potrieb pri práve dohôd na obdobie rokov 2020 až 2027. Zistenia zo správy komisie budú inšpiráciu pre nás počas rokovania s členskými štátmi ohľadom eh, budúcich operačných programov eh, pre štrukturálne fondy. A Grécko eh, sa teší podpore semestra. Vo februári pripravíme správu o Grécku ako aj ostatných členských štátov. Potom, ako Grécko úspešne opustilo osobitný program, jesenný eh, balíček rata s, prehlbenou správou, ktorá sa bude zverejňovať eh, každý štvrť rok. Viem, eh, že Grécko stále znáša dôsledky krízy, ale zároveň sme svedkami toho, že Grécko stabilne rastie, že sa obnovuje trh práce a postupne sa zlepšuje sociálna situácia. A tomu sa veľmi tešíme. Hovorím o Grécku, pretože často bolo eh, predmetom našich diskusí vo výbore pre zamestnanosť a správy svedčia o tom, že Grécko má dostatočný fiskálny priestor eh, s tým, aby eh, nedochádzalo k škrtom dôchodkov, s ktorými sa rátalo predtým. A zároveň to eh, eh, vplyvní príjmy viac ako 1 milióna mm, dôchodcov, ktorí sú eh, v pásme chudoby. Môžeme sa tomu vyhnúť a Grécko už nebude musieť robiť škrty, s ktorými rátala legislatíva, čo je dobre pre obyvateľov Grécko. Záverom komisia sa nás zdáva, že v súčasnosti členské štáty majú príležitosť posilniť reformy a teda pripraviť pôdu pre dlhodobo držateľný inkluzívny hospodársky rast na základe spolupráce so sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou. Všetci vieme, že takáto spolupráca pomáha členským štátom pripraviť e, e, lepšiu politiku a umožňuje partnerom sa s ňou stotožniť a zabezpečuje lepšie hospodárske výsledky. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vaše názory ohľadom balečka pre mm, nový semester. V prípade, že vzniknú otázky, rada ich zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme veľmi veľa pozitívnych správ. Najmä v našom výbore máme osobitný záujem o to, čo sa deje v Grécku. A úvodom e, odozdáme slovo koordinátorom a potom ostatní sa budú môcť tiež hlásiť o slovo. Pán Kasa, EPP, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pekne dobrá ráno, pani komisárka, vážení kolegovia. Naozaj vo všeobecnosti súhlasím s pani komisárkou v tom zmysle, že vývoj v oblasti zamestnanosti a hospodárstva v Európe je teraz pozitívnejší. Avšak e, tento hospodársky e, rast sa spomaluje a je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v potrebných reformách práve teraz, keď e, hospodárske podmienky sú stále dobré. Zatiaľ, e, čo väčšina ukazovateľov zamestnanosti a sociálnych ukazovateľov e, sa dostala nad hladinu spred, vyššie než pred krízu, medzi členskými štátmi pretrvávajú rozdiely. Rád konštatujem, že Komisia e, zavedla nový e, podporný mechanizmus pre členské štáty, ktorý bude pomáhať pri realizácii štruktúrálnych reform. Myslím si, že treba e, naďalej nabadať k tomu. A teraz otázka. Iniciatíva pre nezamestnanosť mládeže. Najnovšie rokovania hovorí o tom, že toto bude prioritou pre ďalší rozpočet a viacročný finančný Ehm, rámec. Ehm, vieme, že táto iniciatíva prináša svoje výsledky, ale zároveň eh, eh, existujú určité nedostatky, akým spôsobom hodná komisia posilniť realizáciu eh, záruk pre mládež, aby zvýšila jej efektivitu a adresnosť napríklad vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí nemajú veľkú šancu na získanie zamestnania. Ďakujem. Pani Hengeri, skupina S a eh, En mag ik van de aanwezig... Ďakujem veľmi pekne. Um, ďakujem eh, pekne. Pani komisárka, dovolte mi krátko bilancovať Ehm, keď e, si pozrieme za posledné roky, čo sa udialo vo vašej oblasti pracovnej, tak môžeme skutočne skonštatovať, že ste dosiahli viac ako vaši e, predchodcovia všetci dokopy. A ja som veľmi rada s vami spolupracovala, aj keď sme pracovali na tej smernici o e, vysielaní, pracovníkov, takisto keď sme nastavali pracovné podmienky práve v súvislosti s európskymi orgánmi a s, pri koordinácii so sociálny, e, sociálnych plnení. Takže to sú všetko témy, ktoré sú ukončené, ale chcem vám ešte raz poďakovať, že ste sa zasadzovala za tieto body. Teraz e, k dnešnej téme. My sme my dnes vôbec... Aha. Takže otázka znie, sme pripravení. Ma, dosiahli sme dnes všetko. Samozrejme, určite sme nedosiahli všetko. Napríklad, čo sa týka zúčiteľnosti kariéry a súkromného života. Toto tiež nie je ani v mojej krajine samozrejmosťou a zamestnanci, ktorí nie sú v plnom pracovnom úmesku, či si je to jedno, či to, malo by to byť jedno, či sa niekto volá Fatima alebo Maria, ale nie je to jedno na trhu práce a takisto pán Kaza hovoril tiež o nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá eh, je na, v Európe ešte veľmi vysoká. No a teraz eh, vidíte niečo, čo by sa ešte dalo dnes urobiť, áno, alebo v európskom rozpočte, áno. My nie, sa nechceme teraz odkazovať na tých 20 princípov z Göteborgu, nechceme to veľmi uh, počiarkovať, ale na presadzovaní práve týchto bodov musí, do toho musíme všetko vniesť do toho uznesenia. Len myslíme si, že by bolo skutočne užitočné, keby sme zohľadňovali aj jednotlivé aspekty sociálneho piliera práve s ohľadom na tú novú politiku, ktorá sa bude tvoriť a tu môžete vlastne určite poslať <laughs> taký zoznam zásadných bodov a poslať to svojmu, svojmu následníkovi. Pán Trebičius, áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani komisárka za to, že ste sem prišla dnes a, a že e, odpovedáte na naše otázky. Je to tradičné v tomto výbore. Um, je novšie počty čísla za nezamestnanosti z Eurostatu e, ukazujú, že, a hovoria teda, že Európska únia sa nachádza v stave pred krízou, ale keď si pozrieme čísla špeciálne Taliansko a Španielsko, tak to nie je práve práve e, nedobrý signál. Vy ste Grécko vyhodnotila podstatne pozitívnejšie, ako by som to robila ja, keď si pozriete bankové, bankový sektor, tak to nie je veľmi, eh, veľmi, eh, tak to nie je veľmi pozitívne, rovnako Francúzsko. Eh, mnohé veci sú zastavené alebo sú odložené mnohé opatrenia, takže sú tu isté obavy E, či tie inovačné čísla alebo e, či tie čísla e, týkajúce sa nezamestnanosti nám vydržia, keď si priblížime, že sme v časoch Brexitu. Ale myslíme si, že BlackRock nie ze svojich vkladateľov vyzval, aby sa stiahli z európskeho trhu kvôli politickým, nie, politickým nezrovnalostiam a politickej neistote a Takže my sa musíme snažiť skutočne reformovať e, a naštartovať reformné opatrenia v krajinách, ako sú Francúzsko a Taliansko. A mm, dúfajme, že budú môcť dodržať, e, dodržať e, rozpočet. Takže moja prvá otázka by znela, čo môžeme urobiť proti to, tejto politickej neistote. Moja druhá otázka by sa týkala mm, reálnych miest Samozrejme, ide nám o konkurencieschopnosť podnikov, s ktorou sú prepojené a keď chceme dosiahnuť no, vyššie, vyššie reálne mzdy, tak sa musí zvýšiť e, produktivita v Európe. A v tejto súvislosti by som rada od vás vedela, aké prostriedky, aké opatrenia plánujete na to, aby, ste, aby sa dlhodob, v dlhodobom hľadisku zlepšila schopnosť Európy, Európskej únie. Nezamestnanosť mladých, už sme o nej hovorili. A čo teraz teda tiež plánujete v dlhodobom e, meritku na zamedzenie, na e, riešenie tohto problému? Ďakujem, pán Kala Šambon. Ďakujem, pani predsedníčka. Dobré ráno, pani komisárka. Ešte raz e, ku koncu tohto mandátu som mal tú radosť a čest s vami veľmi intenzívne spolupracovať a musím povedať, že bola to pre mňa, e, bolo to pre mňa cťou. Ja hovorím po francúzsky, aby sme komunikovali priamo. Ja by som chcel nám všetkým zaželať e, všetko dobré, pretože tie rozhodnutia, ktoré sa udiali predovšetkým v oblasti sociálnych vecí a ekonomiky, idú ruka v ruke a e, sú úplne vpredu. Um, toto považujem za veľmi dobré, pretože my máme sociálne dopady, ktoré by neboli prepojené s ekonomikou a naopak. Takže uh, Európska únia môže byť sociálnejšia, to je vynikajúci, vynikajúca idea, takisto zavádzať e, Cobalt e, je vynikajúce. Ja musím povedať, že sa to realizovalo veľmi e, rýchlo a skutočne za mimoriadne krátky čas. Avšak to, tie aspekty, ktoré, ja tu, ktoré tu ja stále zastávam, sú tiež také, ktoré sú vo vašej línii, ale máme len, jed, len jednu malú vec. Vy ste možno e, príliš opatrná, keď e, si pripomínam napríklad uh, štvrťročnú správu o Španielsku napríklad prednedávnom. Tam ste boli dosť, nebola ste dosť možno tvrdá v jednom bode, ktorý je dôležitý pre budúcnosť, samozrejme, čo sa týka zamestnanosti. Áno, jasné. Uh, my sme mali 13 indikátorov, ktoré boli dobré a tak ďalej. To bolo v mojej krajine. Ale tá nerovnosť, tá nevybalansovanosť, to stále ešte existuje a stúpa e, ten sociálny prepad a z toho vyplývajú sociálne nepokoje, e, ktoré by mohlo viesť e, k strate demokratických hodnot. Na týchto pozíciách sme všade. A keď si pozrieme, čo sa momentálne deje v Európe. E, ja teraz hovorím ako Európan a nie ako Španiel. Takže keď si e, pozrieme vo Francúzsku, čo chcú žlté vesty, tak e, oni chcú hovoriť o niečom, čo sa im nepáči. Chcú to pomôcť povedať veľmi otvorene. Samozrejme, vychádzajú z takej núdzovej situácie ekonomickej, ale viete si, myslím, všetci predstaviť, že Španielsko, Bulharsko, sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácie, v situácie v porovnaní s ostatnými členskými štátmi. A bez obetí si, e, tie, si nebudeme môcť prekonať túto nerovnosť. A ten prepad, ten, tie nožnice sa otvárajú e, ešte širšie ako pred krízou. No ale čo sa týka vynikajúce, vynikajúcej práce a ešte ju dokonca počiarknúť. E, môžem povedať, že vy ste bola taká, e, taká rozumná, že ste povedala, že nie je to dosť. A myslím si, že ten alarm, ktorý sa teraz naštartoval práve na európskej úrovni, to, ten by sme mali pre, posunúť ďalej na členské štáty a e, pomôcť niečo urobiť, a, pretože jednoducho povedať, že indikátory a kohort, že to je všetko v poriadku, no to nebude stačiť, pretože môžeme získať nesprávny dojem, lebo sú tu určité oblasti, kde e, sú, skutočne ohrozený, e, ohrozený sociálny poriadok a e, vytvárajú sa skutočne veľké, veľké priepasti. A takisto s, si musíme povedať, že mnohé z tohto vyplýva aj z, z daňovej politiky. A to sú aj dopady tej nerovnakej daňovej politiky. To ste tak, takisto sa ma povedala, samozrejme je potrebné meniť určité štruktúry práve v oblasti fiskálnej politiky. A pokiaľ chceme, aby e, nám európsky duch zostal, aby ľudia chápali, že nejde nám o bohatú spoločnosť a nemajú pracovať pre bohatú spoločnosť alebo za bohatú spoločnosť, ale za lepšie štrukturovanú spoločnosť. Ďakujem. Pán, uh, ďakujem pani Káve Šampón. GUE zdá sa nie je zastúpená a teda ehm, budem pokračovať so zelenými. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som e, chcela ešte trošku skomentovať niečo, čo moji kolegovia povedali. Jedna téma je, to je to prepojenie medzi uh, s otázkou um, dos, dosahovania vyššieho veku, toho e, zostarovania spoločnosti a my tu hovoríme teraz o určitej takej diferenciácii. Je dôležité samozrejme, že musíme pracovať na tom, aby sme odstranili nezamestnanosť mladých. To je dôležité. My tu máme rôzne iniciatívy a takové, ale my sme e, tu vlastne veľmi veľa strátili práve hospodárskou krízou a tie potenciálne vlastne neboli podstate zamestnaní mladí ľudia, ktorí neboli zamestnaní v súlade s ich kvalifikáciou, ktorí eh, by boli získali nejaký stabilný, eh, nejaké stabilné pracovné miesto. A tak, čo teda robíme? Chceme mať tieto priepasti, do ktorých tí ľudia padajú a tisícky zostali pred dverami a nedostali nič z tých opatrení, ktoré sme realizovali. Uh, keď si zobriem teraz e, túto správu a vidím, že 60 miliónov dospelých ešte stále nie sú dostatočne alfabetizované a nemajú žiadne digitálne schopnosti a ich účasť, tak aby posilnili svoju možnú účasť na trhu práce tak si myslím, že toto je vec, ktorú musíme skutočne bezpečne vidieť. Toto je veľmi reálna ťažkosť a problém pre členské štáty. Za druhé, my sme hovorili o tých výzvach, ktoré tu existujú práve v oblasti klimatických zmien. A aj tu e, sa hovorí o tom, že tu je istý potenciál pri tých iniciatívach pre ten prostredie. Máme tu um, E, myslíte si, že e, môžeme teraz držať krok s tými kvalifikáciami, ktoré sa tu vyžadujú, s tými potenciálnymi expanziami, alebo nemáme tie potrebné e, kvalifikácie na to, aby sme mohli čerpať z tohto, z tohto rastu. A tretí aspekt, to, sú, to je tá téma vlastne nerovnosti, o ktorej hovorili moji predrečníci, je samozrejme o to, koľko pozornosti chceme eh, venovať eh, aj mm, ubytovaniam, napríklad pretože pokiaľ si naši občania nemôžu dovoliť mať udržateľné eh, byty, tak sa to prejavuje samozrejme na ich zdraví, fyzickom, psychickom. Toto všetko je s tým prepojené. Je dôležité, aby sme mali, trval, aby sme mali udržateľ, trvalo udržateľné byty, bytovú situáciu, pretože toto sa podpisuje aj na deťoch, ktoré tam máme vychovávať. Myslíte si, že je treba tu venovať tomuto skutočne veľkú pozornosť? Um, áno, ďakujem. Dobré ráno, pani komisárka, vážení kolegovia. Nož, my eh, sme pomaly na konci našej legislatívnej periódy a ja musím povedať, že sa veľmi teším e, práve z tej spolupráce e, v tomto výbore, pretože my nie len, že sme dobre spolupracovali s kolegami a povedali sme si, že sú určité hodnoty, ktoré sú nad všetkým a za to sa musíme zasadzovať pre našich občanov, ale ja práve aj na tej spolupráci s vami som videla, že uh, máte také ciele, ktoré možno iní komisári takto ne, mm, tieto nemali. Mali sme, stanovali sme si ambiciózne ciele, boli sme schopní, mm, bolo tu veľké nasadenie a dobrej stratégie. A toto je všetko veľmi dôležité, aby sme sa posunuli vpred a aby sme teda pracovali smerom k ochrane zamestnancov. Um, potom tu bola revízia tých um, otvorných látok. Ehm, no a vy ako komisárka vieme, že robíte podstatne viac, pretože na začiatku to bolo teoretické, ale teraz to všetko nadobudlo určitú podobu a myslím si, Nedosiahli sme samozrejme všetko, čo sme si predstavovali a čo sme chceli, ale to, čo sme dosiahli, ten výsledok je skutočne prezentovateľný. A napríklad teda e, zosúladenie kariéry a súkromného života. Toto nadobúda čím ďalej tým viac konkrétnu podobu a ponúkame vlastne odpovede pre ženy, pre rodiny, aj pre starších ľudí, ľudí mm, Myslím si, že vy ste bola veľmi ambiciozná v dosahovaní týchto cieľov, čo si veľmi vážime. My spolupracujeme na mnohých projektoch a musím povedať, že my sme si tie ciele stanovili skutočne veľmi vysoko a e, treba povedať, že sú tu rôzne, je tu veľká priepas medzi tými, ktorí sú stále bohatší a tými, ktorí sú stále chudobnejší. My vieme, že ste nás podporovali e, v Taliansku zavádzať určité opatrenia na zamedzenie a vyriešenie nezamestnanosti a toto všetko je dôležité práve v čase, kde vidíme, že musíme robiť malé kroky práve v rozvoji pracovných príležitostí, ale e, sú tu mnohé oblasti, ktoré potrebujú okamžité riešenia, okamžité opatrenia. E, najlepšie už včera, napríklad e, prechod, generačný prechod, či skutočne je dobré mm, sprevádzať niektorých ľudí až do, do dôchodku, až do, do dôchodku. Ale samozrejme starať sa musíme aj o mladých ľudí a ja som skutočne uh, presvedčená o tom, že všetko to, čo sme urobili, aj čo vy robíte, toto všetko sprostredkuje určitú uh, nádej práve v rámci tej koherentnej spoločnej spolupráce. Toto nám prináša, toto nám prináša nádej a musíme si jedno, jednoducho povedať, že tieto veci sa musia zmeniť a zmenia sa. Um, ale myslím si že tiež, že táto komisia a náš výbor, myslím tiež, e, ukázal, že to, čo robíme, je pre našich občanov dôkazom, že tie veci sa zmeniť môžu. Dovolte mi ešte krátko reagovať na Grécko, na to, čo sa povedalo, že sa v Grécku stalo to memorandum reformy, štruktúrálne reformy, ktoré e, boli potrebné. Toto všetko bolo potrebné urobiť a nevyhnutné priam. Ja musím povedať práve v tomto kole, že mám jasné posolstvo na posunutie ďalej, lebo Grécko bolo takým experimentom. To sa nesmie ešte raz stať. My môžeme urobiť viac, my to vieme robiť oveľa lepšie, ako sme to urobili v Grécku a môžeme sa viac, môžeme viac stať pri našich členských štátoch a podporiť ich práve e, s formulovaním takých pozitívnejších cieľov, ale musíme to dosiahnuť všetkými prostriedkami. Tak ako si povedala, že predtým, ako zrealizujeme nejaké reformy, si musíme uvedomiť, aké dopady tieto reformy majú. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by tu bola zastúpená NF. Nie, takže slovo slova pani Ranšatie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka. Každý vzal hold vašej práci a chcela som iba povedať, že vďaka vám sme hrdí, že môžeme pracovať vo výbore pre zamestnanosť, odkedy som v parlamente výbor pre zamestnanosť sa považuje za menej dôležitý než niektoré iné výbory. A prosím som vašej práce, ale aj spôsobu, akým sme konali, aby sme získali hlasy, aby sme podporili naše nápady, sa nám podarilo získať väčšinu na plenárnom zasadnutí pre naše politiky. Vy ste boli hnacou silou pre sociálnu Európu. Vy ste nám umožnili pohnúť sa vpred a urobiť pokrok vo veľmi dôležitých oblastiach. Všetkým spolu sa nám podarilo podporiť myšlienku sociálnej Európy. A odovzdať túto myšlienku aj našim kolegom na plenárnom zasadnutí a chcem sa vám za to poďakovať, pretože keď urobíte veľký krok dopredu, tak e, by sme mali pokračovať týmto smerom. Druhá vec, o ktorej som chcela hovoriť, a toto je bod, o ktorom hovoril aj kolega Jean Landa, a to je problém budúcnosti problém kompetencií do budúcnosti. Je to pravda, že ste odprezentovali veľmi dôležité body a ukazovatele, ktoré zlepšujú e, situáciu v oblasti zamestnanosti, ale nemali by sme zabúdať na to, že v nasledujúcich rokoch sa objavia nové pracovné miesta, budú potrebné nové pracovné zručnosti a schopnosti a pracovná mobilita bude znamenať, že budeme musieť zmeniť metódy vzdelávania a odbornej výchovy, uznania zručností eh, v pracovných miestach, pretože inak padneme naspäť do vychodených kolejí. Vy ste pripravili pre nás cestovnú mapu a myslím si, že by sme nemali ustúpiť, pokiaľ ide o prípravu budúcnosti európskej spoločnosti, validáciou zručnosti nadobudnutých v práci a mimo práce. Tam je veľmi dôležité validovať zručnosti, ktoré ľudia nadobudnú mimo práce a musíme ísť z e, systému diplomov e, k systému používania znovu použiteľných zručností, aby sme mohli zamestnať e, nových nezamestnaných, ktorí sa dostanú do zúfalej situácie. Som optimistická. Ešte stále máme pred sebou niekoľko mesiacov a mali by sme byť schopní pripraviť program do budúcnosti. Ospravedlňujem sa, ja musím odísť a musím sa poďakovať našim vodičom a zamestnancom reštaurácií, pretože museli pracovať celú noc a musím sa im ísť poďakovať. Takže pokračujte s touto dobrou prácou, pani komisárka. Ďakujem. Viete, že máme na programe aj druhý bod a keď budete hovoriť viac ako 1,5 minúty, tak sa nedostaneme k tomu druhému bodu. Ja viem, že je to ťažké, ale snažte sa neopakovať, čo už bolo povedané. Pani uh, Maria Chauro Rodríguez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Nemám uh, dobrý hlas, ale pokúsim sa povedať, eh, čo chcem povedať. Ja súhlasím s kolegami, keď ide o zdôraznenie dôležitosti sociálneho rozmeru, ktorý sa nám darí naplňať a sme vďační za vašu úlohu, pretože toto bolo naozaj veľmi plodné politické partnerstvo medzi parlamentom a komisiou. A teraz mám otázku. Hovoríme o európskom semestri a myslím si, že nesmieme zabúdať na to, ako môžeme e, vyvíjať európsky semester takým spôsobom, aby sa stal silným procesom na boj proti sociálnym nerovnostiam a na opätovné získanie e, sociálnej ekonomickej konvergencii v Európe. Toto je sociálny semester a musíme zlepšiť spôsob, akým používame všetky politické nástroje tohto semestra. Správy jednotlivých krajín, hodnotiaca tabulka, odporúčania a mali by sme sa zamerať eh, predovšetkým na boj proti sociálnym nerovnostiam. Je to dobrý nápad teda eh, hodnotiť investície a druhá časť odpovede je, že by sme mali používať finančné nástroje na boj proti e, sociálnym nerovnostiam. Nové nástroje sa pohybujú správnym smerom, ale treba zohľadniť aj iné nástroje. Európsky investičný plán. A zajtra premiéry budú na Európskom samite a budú hovoriť o možnosti finančnej kapacity v eurozóne ktorá bude obsahovať aj možnosť a kapacitu robiť sociálne investície. A moja posledná otázka sa týka daňovej politiky. Musíme mať e, spravodlivú daňovú politiku, musíme mať nové zdroje zdaňovania, aby sme mohli financovať náš systém do budúcnosti. Takže to sú moje príspevky e, do ďalšej fázy. Ďakujem veľmi pekne. E, Odozdávam slovo Agneške Kozlovskej-Radevič. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pani komisárka. Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za optimistické informácie, ktoré ste nám dali o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii v Európe. Je to pravda, že e, ekonomika rastie veľmi rýchlo e, v e, Európskej únii a Polsko patrí medzi tieto krajiny. V nasledujúcich rokoch bude mať 4% raz a toto je naozaj veľmi veľké číslo. Ale súhlasím s tým, že nie len Rýchlosť rastu je dôležitá, ale dôležité je, aby tento rast bol vyvážený a udržateľný a mal by prispieť k naozajstnému zlepšeniu kvality života občanov. Takže sú tu módne nápady o rozvoji bez rastu a sú relevantné, pokiaľ ide o kvalitu života občanov. Chcel by som sa opýtať, um, komisárky, prečo vo svojej správe nezohľadňuje rodový aspekt? My hovoríme o tom, že chceme zvýšiť zamestnanosť a vieme predsa dobre, že sú tu skupiny, ktoré sú slabo zastúpené na trhu práce. Sú to skupiny, ktoré môžu prispieť k rozvoju trhu práce. A sú to predovšetkým ženy. Nie len ženy, ale predovšetkým ženy, ktoré sú kvalifikované, ktoré by naozaj mohli prispieť e, k k tomu, akým spôsobom funguje trh práce. Vaše oznámenie tiež nehovorilo veľa o deficitných e, sektoroch ako IKT alebo doprava. Hovorili sme o nezamestnanosti, áno, ale sú sektory, e, ktoré majú ozajstný problém s nedostatkom pracovnej sily. A my hovoríme o sektoroch, ktoré majú 100 tisíce zamestnancov, ktorí tam jednoducho chýbajú. A myslela som si, že sa to malo riešiť e, buď legálnou migráciou, alebo e, snahou urobiť nábor v skupinách, ktoré sú slabo zastúpené, či už sú to ženy alebo iné skupiny. Budete podporovať takéto politiky? A nakoniec by som sa chcela opýtať na vzdelanie a mobilitu. Pretože keď hovoríte o nedostatku pracovnej síly na jednej strane a nezamestnanosti na druhej, tak obidve sú nerovnomerne rozdelené. A myslím si, že sú tu skupiny, ktoré by mohli pomôcť uzavrieť E, tieto nedostatky. Teraz pani Ribeiro, ďakujem veľmi pekne. Európa sa dnes stala sociálnejšou. E, všetci máme povinnosť, predovšetkým v tomto výbore, pracovať na tom. Som naozaj rada, že môžem e, skonštatovať, že sme všetci prispeli k tomu, aby Európa bola sociálnejšou. Keď sa hovorí o sociálnom semestri, tak treba viesť diskusiu. Nejde tu len o stanovenie e, sociálnych ukazovateľov v európskom semestri, to sa nám podarilo. Ale hovorili sme aj o tom, či by sme nemali začať nejaký postup, nejaké konanie proti makrosociálnym odchýlkam. A teraz, keď hovorím o makrosociálnych odchýlkach, nemám na mysli e, nejaké trestajúce opatrenia pre členské štáty. Nie, ale e, skôr mi ide o to, aby členské štáty mali povinnosť e, starať sa o rovnováhu v tejto oblasti. Keď hovoríme teraz o týchto postupoch, o týchto konaniach, tak by sme tu mali mať paralelu s makroekonomickými faktormi, ale je dôležité, aby sme analýzovali e, sociálne hodnotenie hospodárstva a takisto aj výsledky hospodárenia, aby sme napríklad zistili, či si e, občania môžu kúpiť byt alebo podobne. Je dôležité, aby európske občania mali postup, podobný dojem. Uh, E, sociálna oblasť by sa mala ďalej rozvíjať. Nemalo by to byť brané ako trest, to, čo robíme. Máme problémy pri presadzovaní v členských štátoch. Je veľmi veľa regiónov, ktoré sú politicky aj ekonomicky nezávislé alebo autonómne a treba ich nejakým spôsobom vniesť do toho európskeho semestra. E, to sa týka napríklad aj Azor, z ktorých ja pochádzam. A oni by mali mať možnosť o mnoho viac sa podielať na tomto európskom semestri. A je to výzva do budúcnosti európskeho semestra. Potrebujeme tú e, zmluvu v rámci E, zmluvy o fungovaní Európskej únie a mali by sme sa venovať regiónom, e, ktoré sa nachádzajú na okraji Európskej únie a mali by mať možnosť podielať sa na európskom semestri. Mali by sme teda urobiť všetko preto, aby sa e, viac podielali tieto regióny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať za vaše predsedníctvo e, v priebehu celého tohto roka. Dnes máme posledné stretnutie. A pani komisárka, chcem sa vám poďakovať, pretože v súčasnom funkčnom období sme si uvedomili, že sociálna Európa je absolútne nevyhnutná a chcem sa vám poďakovať za to, že ste boli pilierom sociálnych práv a ako ste poukázali, potrebujeme mimoriadné opatrenia na to, aby sa všetko dalo uplatniť v praxi. Mám dve konkrétne otázky. Asi 18 miliónov detí v Európskej únii stále žije na hranici chudoby. A keď hovoríme v Európskom parlamente o novej finančnej perspektíve, my sme hlasovali za nové opatrenie o Európsku detskú záruku. A Chceli by sme prideliť finančné prostriedky tejto detskej záruke z európskych fondov. Hovoríme o 5,9 miliarde eur. Chcem sa vás opýtať, či vy ako komisárka a či komisia plánuje podporiť túto detskú záruku ako prostriedok boja proti chudobe detí. Povedali ste, že deti s postihnutím sú viac vylúčené než iné sociálne skupiny. A ešte jedna vec. Mzdová rovnosť je obrovským problémom. A vy ste spomenuli niekoľko opatrení na boj proti situácii, ale mení sa vôbec situácia v praxi v členských štátoch? lebo je tu rozdiel v mzdách 15% a musíte hovoriť aj o rozdieloch v dôchodkoch. Muchas gracias, señora presidenta. Y en primer... Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručná. Väčšina kolegov už v podstate e, povedala to, čo som hodlala e, povedať a položila pani komisárke svoje otázky. Ďakujem, e, pani komisárka som v parlamente už druhé funkčné obdobie a konštatujem, že v Európskej únii došlo k pozitívnemu vývoju aj e, v našom parlamente. Vážime si e, to, čo sa robí v oblasti sociálnej politiky. Myslím si, že komisárka urobila e, veľmi veľa na to, aby získala väčšiu pozornosť pre sociálnu politiku, realizujú sa, realizujú sa štruktúrálne reformy, a mm, to znamená zlepšenie sociálnych podmienok, životných podmienok pre obyvateľov. Ale ako už povedali kolegovia, máme ešte mm, veľa problémov, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť, predovšetkým nezamestnanosť mládeže, počet ľudí vystavených e, riziku mm, chudoby a sociálnej exklúzie je stále veľký. Treba E, riešiť problémy e, chudoby detí. Dosiahli sme viacero dôležitých e, dohôd a máme plán na riešenie detskej chudoby. Znepokojuje ma však, že hospodársky rast sa pomaly spomaluje a že môže dôjsť k zhoršeniu hospodárskej situácie počas nasledujúcich rokov. Vieme, že v prípade zhoršenia hospodárskeho stavu to znamená aj e, zhoršenie sociálnych štandardov. Otázka e, na vás. E, a myslím si, že dobrý nápad, že v novom semestri poskytnete členským štátom väčší manevrovací priestor, ale nesmieme zobodať na problém nezamestnanosti. Myslím si, že komisia a my všetci máme sa snažiť, aby do budúcnosti sme nadalej venovali veľkú pozornosť sociálnej politike. Rada by som zablahoželala aj pani predsedničke. Domnievam sa, že počas týchto 4 rokov eh, robila skvelú prácu. Ďakujem pekne. Thomas Mann. Äh, es ist ja nicht so üblich. Ďakujem, pani predsednička. Nie je obvyklé, aby boli jednotliví poslanci známi za to, že Um, komisiu chvália. Teraz je to naopak. Mariana si si to zaslúžila. Je to, uh, je to tak, že si si to zaslúžila. Vy si kompetentná, si kreatívna, si pracovitá a nie je to teraz preto, že sme boli k tebe milí, ale je to skutočne preto, že chceme jasne popísať realitu a myslím si, že jasné popísanie reality nie vždy uspokojí a um, komisárku a poteší komisárku. Uh, Všetko to, čo sme teraz robili, to sú vlastne všetko veci, ktoré, e, s ktorými môžeme niečo robiť, ale musíme sa posunúť ďalej, čo robíme v téme dlhodobo nezamestnaní, pretože pokiaľ budeme o týchto, s týmto, o týchto rozprávať, tak uh, oni tam už nemajú ponuky, nemajú, sú tam príliš dlho, nesmieme ich nechať samých a povedať, ich, a povedať len, že je to ťažká oblasť. No to vieme všetci, ale musí tu prísť viac takisto z Európskeho sociálneho fondu, aby sme mm, nie len, že poskytovali prostriedky, ale aby sme motivovali, aby sme im povedali a ukázali, že nie ste sami. Toto sú veci, ktoré mnou, e, ktoré, ktorým sa zaoberám. A za druhé, čo sa týka nášho výboru, tu sme mali veľmi dobrý e, projekt Erasmus+. Plus, To je takisto e, našim to je našim veľmi dôležitým posolstvom a nie je tu len o to robiť, urobiť niečo pre Eh, študentov a žiakov, ale aj pre eh, tých, ktorí sa vzdelávajú v povolaní, pre učňov. To znamená, že toto je najdôležité zo všetkého eh, pri Erasme Plus je práve toto a pokiaľ tu zostaneme, keď sa dohodneme, dúfam, s ostatnými grémiami, tak sa posunieme zase o krok ďalej. Milá Mariana, ďakujeme ti, pretože si urobila vynikajúcu, odvedla vynikajú práca, takže mnohé, mnohé sviečky, mnohé sviečky v kostoloch budú niesť meno Mariana, keď sa budú zapaľovať. Ďakujem eh, veľmi pekne. Teraz pán Rockford. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Eh, pokúsim sa skôr doplniť svojich predrečníkov. Nechcem sa opakovať. Vážna pani komisárka, rád by som vám ešte raz zablahoželal nie ako osobe, alebo len ako osobe, e, e, blahoželám vám k tomu, že vy ako komisárka spolu s predsedom Junckerom e, ste pochopili, že je potrebné ukázať aj trošku odlišný image. Myslím si, že ste všetci spolu urobili veľmi dobrú prácu aj ako žena, je dôležité, aby sme vám vysleli nielen osobný signál, ale aj politický signál. E, je to veľmi dôležité pre druhú polovicu nášho mandátu. Niekedy je to e, problematické presvedčať našich spoluobčanov, že dochádza k pokroku v sociálnej oblasti. Poznáte, aká je situácia vo Francúzsku v súčasnosti a pre nás sa ťažko tlmočí táto myšlienka o sociálnom pokroku e, smerom k našim občanom. Určité e, agendy prešli e, plénom, e, mám na mysli napríklad, napríklad harmonizáciu sociálneho režimu a podobne. Nie vždy sa dohodneme na správe, ale treba e, ťahať za jeden povraz, aby sme predsa len napredovali, aby naši občania, voliči si tiež uvedomovali, že tu dochádza k e, pokroku. Žiaľ, mm, naše vlády nie vždy sú nápomocní pri vysielaní takýchto signálov. To je to prvé a mm, tiež nadviažem na ďalších kolegov s určitým odporúčaním. Je tu jedna veľká hrozba, ktorej čelíme. Nespočíva v tom, že Francúzsko bude musieť vynaložiť viac prostriedkov, než sa predpokladalo francúzska komisia bude musieť vyhodnotiť francúzsky rozpočet, ak pôjdeme e, nad e, ramec 3% e, počas jedného roku. To nestačí. Táto kríza musí sa zopakovať minimálne dvakrát. Dúfam, že 3,5-5% limit na schodok rozpočtu na budúci rok neprekročíme až vtedy e, vznikne e, väčší problém. Avšak e, problémom pre sociálnu Európu je nárast populizmu v členských štátoch, čo je výsledkom väčšej miery protekcionizmu po celom svete. Už budem končiť. Dennodenne dostávame štúdie o tom, že Brexit bude znamenať ohrozenie e, viacerých e, skupín e, ľudí, ale mm, rozpočtový problém nie je ten najdôležitejší. Viete, zoberáte nám čas z ďalšieho bodu programu, ktorý je tiež veľmi dôležitý. A teraz pani Arena, ďakujem veľmi pekne. Pripojím sa k svojim kolegom a poďakujem Mariane za všetko, čo robí v oblasti sociálnej sféry v komisii. Nebolo to pre vás, e, Marian, jednoduché. Som presvedčená, že niektorí z vašich kolegov e, nemajú rovnaké názory, pokiaľ ide o jednotlivé ukazovatele. E, hovorili ste o tom, že nejde iba o hospodársky rast. Z viacerých dôvodov existuje nerovnosť aj medzi jednotlivými štátmi Napríklad týka sa to aj najvzdalenejších regiónov, to e, e, e, isté platia aj pre Nemecko. Takže aj vo vnútri jednotlivých krajín pretrvávajú e, určité rozdiely. Týka sa to aj e, e, hospodárskeho rastu v jednotlivých odvetviach. Myslím si, že treba robiť viac v hospodárskej e, priemyselnej oblasti. To bude nápomocné do budúcnosti. E, treba e, pomôcť tým odvetviem, ktoré majú ešte problém e, z hľadiska konkurencie schopností. Veľmi veľa hovoríme o tom, že existuje nerovnosť medzi jednotlivcami, ale existuje nemenej hrozivá nerovnosť medzi jednotlivými odvetvami hospodárstva. Je veľmi dôležité, aby nové pracovné miesta boli kvalitné, ak budeme eh, mať eh, iba eh, dočasné pracovné zmluvy, to bude znamenať ochudobnenie občanov. To znamená, že musíme mať na zreteli aj kvalitné pracovné príležitosti. Čo sa týka Junckerovho plánu, a zda nie je zlý, ale skôr vyhovuje silnejším ekonomikám. Takže aj z tohto hľadiska by sa mohol, hádam, upraviť. E, niekedy treba dôkladnejšie analyzovať jednotlivé oblasti s tým, aby sme navrhovali vhodné opatrenia. Takisto nemenej dôležité je dôsledné využívanie e, jednotlivých ukazovateľov e, za účelom nastolenia väčšej spravodlivosti. Napríklad vo Francúzsku. Čo hovorí Francúzsko, čo hovorí komisia o súčasnom Francúzsku? konštatujú väčšiu flexibilitu e, podnikov, dochádza k zjednodušeniu, e, dosahuje sa určitý pokrok e, vo vzťahu zníženia daňovej povinnosti pre podnikovú sféru. Ale čo znepokojuje mm, žlté vesty? Problém je ten, že E, pracujúcim sa nepáči zniženie daňového zaťaženia podnikov, ale zvýšenie takého zaťaženia vo vzťahu k pracujúcim. Jednotlivcov proti tomu protestujú a preto musíme byť dôslední vo vzťahu e, e, k indikátorom, reformám, ktoré podporujeme v rámci európskeho semestra. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem stručná pretože už e, e, e, vystupujem po druhý krát. Chcela by som využiť príležitosť a zablahoželať pani komisárky za skvelú prácu. Už som tretie funkčné obdobie v parlamente a počas druhého funkčného obdobia bola som zúfala, pretože chýbala zmysluplná sociálna politika. V tom čase sme v Írsku hlasovali o Lisabonskej zmluve a e, spomínam si, e, že som slubovala, že článok 9 bude znamenať e, veľký rozdiel. A naposledy sme takmer nespomenuli článok 9 v uznesení parlamentu. Takže vy spolu s komisiou naplnili obsahom sociálnu politiku Európy. Áno, máme pred sebou ešte veľký kus práce a Hovorila som o tom v e, druhom vystúpení, ale vy ste predložili zmysluplné návrhy, ktoré e, budú meniť e, život európskych občanov a očakávam, že v konečnom dôsledku, pani komisárka, práve kvôli tomu sme tu všetci. Ďakujem za to a na Margo, našej predsedničky, vrela vďaka za to, že ste skvelo predsedali Ehm, nám a umožnili všetkým členom zmysluplne e, prispieť k našej činnosti. Ďakujem. E, mrzí ma, že niekedy som nutená e, prerušovať zmysluplné ehm, námety a vystúpenia, pretože máme veľmi nabitý program, ale dobre ste si počínali, snažili ste sa napokon byť aj struční. A Myslím si, pani komisárka, že asi máte zhruba 10 minút, aby ste možno, že nezodpovedali všetky otázky, ale aspoň nejako reagovali. Vážení kolegovia, môžem tak povedať? Myslím, že áno. Robím to často na plenárnom zasadnutí, lebo stále sa či, cítim ako člen. Som teraz síce v komisii, ale musím povedať, že to, čo som sa naučila v parlamente, tie metódy a metódy spolupráce medzi skupinami, to je to, čo sa mi vždy páčilo a preto som vždy hovorila e, v svojej politickej strane doma, nechajte ma e, v Európskom parlamente, ja nechcem ísť nikam inám, pretože e, tá práca tu je taká plodná a naozaj pre mnohých členov komisie e, v podstate skoro pre každého člena komisie e, to bol kôš plný návrhov. Aj Jean-Claude Juncker podporil moju prácu v tejto oblasti. A prečo sa vám to podarilo urobiť? Je to vďaka vám, lebo sme pracovali celý čas v priebehu 4,5 roka Pracovali sme naozaj veľmi konštruktívne, nech pochádzate z akékoľvek skupiny. Vždy e, sme e, mali e, všetko dobre pripravené. Hovorili sme na našich trialogoch a dúfam, že v tom istom duchu budeme môcť pokračovať, pretože viete, že ešte sú veci nevybavené a času je stále menej. Budeme pokračovať zajtra v práci. Budeme pracovať na vyvážení pracovného a súkromného života. E, keď sa na vás pozriem, vidím, že naozaj ste viacerí v rôznych trialogoch a ďakujem vám e, naozaj za veľmi pekné návrhy. Môžeme prísť e, rôznymi návrhmi, ale keď na ne nedostaneme tie správne reakcie, tak kam sa dostaneme? Musíme spolupracovať, lebo len spolupráca prináša najlepšie výsledky a ďakujem aj predsedničke, pretože vždy bolo super spolupracovať s ňou Takže vráťme sa k téme. Boli tu otázky, ktoré sa týkali iniciatívy na zvýšenie zamestnanosti um, mládeže. Máme tu teda 6,7 uh, percenta uh, v niektorých krajinách, e, kde je uh, nezamestnanosť mládeže, ale v niektorých krajinách je to aj 14%, alebo uh, teda 30% a 14% uh, priemerne. Akým spôsobom to budeme riešiť, tak uh, uvidíte, že tu máme Európsky sociálny fond 1 plus a máme tu 101 uh, miliónov eur uh, vo viacročnom finančnom rámci na túto záležitosť. Uh, roku 2019 budú členské štáty požiadané, aby využili aspoň 10 svojich prostriedkov z ESF na riešenie nezamestnanosti mládeže. Máme tu služby, ktoré musíme začať poskytovať, musíme sa učiť od seba, ale ako hovoríme, potrebujeme aktívnu e, politiku e, trhu práce, potrebujete aj e, politiku zamestnanosti, ktorá má dostatočné kapacity. Všetko to nájdete v našich odporúčaniach k Európskemu semestru, ale sú tam aj nástroje, ktoré potrebujete, aby ste dosiahli zlepšenie v tejto oblasti. Nesmieme zabúdať ani na to, že potrebujeme správne makroekonomické politiky a dobrú klímu pre podniky a podnikateľov, aby prekvitali a aby mohli vytvárať nové pracovné miesta, alebo potrebujete tieto nové pracovné miesta, aby ste znižovali nezamestnanosť. Pilier, alebo čo môžeme urobiť, aby sme aby sme Eh, vniesli sociálny aspekt do všetkých dôležitých politík a dokumentov. Máme sociálne princípy, máme eh, sociálnu hodnotiacu eh, tabulku, potom máme správy z jednotlivých krajín, hovoríme so sociálnymi partnermi v členských štátoch o týchto veciach, no a, a nakoniec sa dostávame k CSR. A uvidíte tu jasné prepojenie aj v eurooblasti je 5 eh, hlavných odporúčaní a jedno z nich sa týka sociálnych otázok. Ten pilier musí byť sociálnejší, ale eh, pomocou tohto piliera a pomocou európskeho semestra dosiahneme výraznejší úspech a na budúce aj viazočný finančný rámec bude do toho poriadne zahrnutý, pretože peniaze sú vždy veľmi dôležité. Budeme tu mať užšie prepojenie medzi semestrom a využívaním štrukturálnych fondov. Členským štátom sa to nepačí, takže to musíme primerane naformulovať. Ale zistenia v krajinách, aspoň čo vidíme eh, v v sociálnej hodnotiacej tabulke, tak všetky tieto zistenia využije komisia e, pre svoje operačné programy vo fondoch. Musíme viesť dialog a musíme robiť viac na tomto e, sociálnom fronte. Nielen sociálne otázky sú dôležité, ale aj finančné otázky. Keď sa pozrieme na finančnú situáciu, na rozpočtovú situáciu vo všetkých krajinách, je to menej ako 3%. To je dobré, to je úplne iný obraz ako ten rok, v ktorom sme začínali náš mandát, ale teraz e, robíme analýzu návrhov rozpočtov, posielame členským štátom naše pripomienky, teraz semester pokračuje a potom e, vydáme správy pre jednotlivé krajiny a budú tam aj uvedené konkrétne odporúčania. Momentálne sa nebudeme vyjadrovať k jednotlivým návrhom, ktoré boli predložené v jednotlivých členských štátoch. Budeme ich e, zapracovať e, a hodnotiť v správnej chvíli. E, pokiaľ ide o zamestnanosť mládeže, nesmieme zabúdať na zručnosti. To je reakcia na mnohé vaše vystúpenie. A nie je to náhodou, že toto je najdôležitejší princíp e, v našom pilieri. Potrebujeme mať rovnaké príležitosti pre všetky na trhu práce, ale potrebujeme mať aj primerané vzdelávanie. Vidíme, e, že si treba viac uh, Um, vážiť odbornú výchovu a musíme podporovať mladých ľudí, aby sa uchádzali uh, nielen o klasický typ vzdelávania, ale aj o odbornú prípravu. A takisto musíme podporovať mladých ľudí, ktorí chcú ísť na univerzity do zahraničia. Uh, potrebujeme viac takýchto ľudí a oni potrebujú aby e, sme ich podporili a som naozaj veľmi rada, že všetci podporili túto myšlienku. No a nerovnosti. Toto je tiež súčasťou e, mojej Biblie. E, toto je sociálna hodnotiaca tabulka pre rok 2018. Tak keď sa pozrieme na nerovnosti, čo tu vidíme? Keď si zoberiete S20 a porovnáte s S80, e, tých najchudobnejších 20 e, s najbohatšími alebo s tými 20 najbohatšími, tak vidíte, že tu došlo k miernemu zlepšeniu, pokiaľ ide o nerovnosť. Pred niekoľkými rokmi to bolo 5,2, teraz je to 5,1. To znamená, že to zlepšenie je naozaj veľmi maličké. Ešte nie sme stále na úrovni pred krízou. Je to stále rozdiel 0,4% a to je dosť veľa. To znamená, že musíme ešte urobiť veľa, aby sme sa dostali na úroveň pred krízou. Čaká nás veľa práce a to sú veci, ktoré sú často v rukách členských štátov. Nemôžeme iba povedať, že pripravíme zákon a tým sa vyrieši celý problém. Nie. Musíme na to poukázať aj v semestri. Pripravíme odporúčania a myslím, že to je jediné, čo môžeme zatiaľ urobiť. Ale je to vec, ktorej treba venovať pozornosť. Včera sme mali rozpravu na plenárnom zasadnutí o boji proti klimatickým zmenám a o príležitostiach pre občanov a pracovníkov. A musíme sa teda zamyslieť nad tým, čo urobiť, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. Ale na druhej strane musíme bojovať aj proti nerovnostiam. Keď dáme toto všetko dohromady, tak budeme podľa mňa na správnej ceste. Jedna skupina sa na to pýtala. A čo s ľuďmi, ktorí sú príliš starí, ktorí možno nemali poriadne zamestnanie, možno nemajú správne zručnosti, možno nemajú tie zručnosti, ktoré potrebuje trh práce a možno nemali nikdy riadne zamestnanie, stabilné zamestnanie. E, snažíme sa proti tomu bojovať, e, budeme spolupracovať s členskými štátmi. Nedostatok zručnosti, tak e, tu musíme nájsť riešenie. Vidíme, že odporúčanie nie je iba kus papiera. My sme pripravili toto odporúčanie, vyzerá to ako veľmi meký nástroj, ale vždy žiadame členské štáty, aby nám poslali svoju stratégiu, svoj plán, svoje výsledky po 1,5 roku a teraz hodnotíme plány a dokumenty ktoré dostávame od členských štátov, ktoré sa týkajú e, záruky v oblasti zručnosti. Chceme, aby členské štáty naozaj niečo robili, nielen o tom rozprávali, aby ukázali ostatným členským štátom, čo robia. A takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť zlepšenie. Detská záruka Vieme, že chudoba detí je najhoršia, keď hovoríme o tom, čo môžeme urobiť ešte, aby sme zlepšili situáciu najmladších, tak niečo musíme urobiť. A keď sú deti chudobné, tak ich rodičia sú chudobní. Takže nebojeme vždy iba proti chudobe detí, ale proti chudobe rodičov. Musíme nájsť pre nich nejakú prácu, e, tak aby si potom mohli dovoliť platiť aj služby, ktoré sa im starajú o dieťa, kým sú v práci, pretože inak si nebudú môcť dovoliť vôbec pracovať, keď na to nebudú mať prostriedky. Máme na to štúdia, štúdie, ktoré nám ukážu, čo máme robiť e, v budúcnosti. A potom tu bola otázka, ktorá sa týkala bývania. A tu súhlasím s tým, že nerobíme toho dosť. Nie len, že by sme mohli konať v tejto oblasti. Toto je regionálna miestna záležitosť, ale správach e, o krajinách sme e, pripravili odporúčania, hovorili sme o úveroch, o hypotékach, ktoré nefungujú, hovorili sme aj o nafúknutých cenách e, za bývanie. A myslíme aj na tých, ktorí nemajú doma alebo nejakú strechu nad hlavou. Musíme o tom viac hovoriť. Nemyslím si, že je to v našich rukách, ale musíme sa pozrieť na to, ako môžeme z európskej strany viac e, dotlačiť členské štáty do toho, aby urobili to, čo musia urobiť. Áno, Lora až ja odišla, takže nemusím odpovedať na jej otázky. Snažím sa nájsť e, tie najdôležitejšie veci, pretože e, pokiaľ viem, máte ešte pred sebou hlasovanie, áno. Musíme si pripraviť budúcnosť a budúcnosť príde rýchlo vždy sa zdá, že je ďaleko pred nami, ale je tu vždy veľmi rýchlo. Vieme, čo sa deje. Trhy práce sa menia a zručnosti, ktoré sú relevantné pre trh práce, sa tiež menia. A my musíme sledovať, ako sa mení e, trh práce. Musíme sa pozrieť na panorámu zručnosti e, musíme dať dohromady tie základné zručnosti potrebné pre e, každý sektor. Musíme komunikovať s podnikmi, s odbormi, s univerzitami, aby sme videli, aké sú tu potreby na trhu práce a čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili zručnosti, aby sme eh, ľuďom poskytli eh, preškolenie, rekvalifikáciu, aby sa eh, dokázali zamestnať potom tu máme možnosť neoficiálno neformálneho vzdelávania. Aj to je niečo, čo musíme robiť, čo musia robiť eh, všetky členské štáty, ale to je v tom programe, ktorý sa týka eh, budovania a zlepšovania zručností. Potom sa hovorilo aj o daňovej politike. Niektorí z vás sa eh, odvolávajú na môjho kolegu Vestagera, ale keď hovoríme o sociálnej politike, tak to nejde len o sociálnu legislatívu, ale máme tu aj sociálny rozmer e, semestra, ale aj iné politiky. E, keď nebudeme mať spravodlivé e, zdaňovanie, tak ako môžeme tvrdiť, že žijeme v spravodlivom svete? Ak nebudete rešpektovať pravidla hospodárskej súťaže, tak tiež nemôžete tvrdiť, že žijete v spravodlivom svete keď e, vidíte, že tu dochádza k diskriminácii niektorých podnikov a že e, veľké e, firmy platia storaz menšie dane než malé a stredné podniky, tak toto je nespravodlivé a tomuto všetkému sa komisia venuje. A ďakujem za návrhy, ktoré ste poskytli. Je veľmi veľa vecí, ktoré e, potrebujeme riešiť, napríklad CC2B a digitálna daň, to sú dôležité veci. Potom pokiaľ ide o rody, e, vždy každého žiadam, aby spomenuli o rodovú otázku vždy, keď sa to dá, nielen aby na ňu mysleli, ale aby ju spomenuli, e, vidíme, že sa trošku zvyšila zamestnanosť žien, ale aj tak je tu veľká medzera, vieme, o čo tu ide. Ste spravodajkyňou za výbor FAM v otázke vyváženia súkromného pracovného života. Potrebujeme talentované ženy na trhu práce a kde ich e, nachádzame. Jednoducho e, sa musíme postarať o to, aby si muži a ženy podelili úlohy, aby sa starali o rodinu, ale pritom, aby plne využili svoj potenciál v práci. Makroekonomické politiky áno, Potrebujeme ich a takisto regióny. To je ťažká otázka. Ja žijem v členskom štáte, ktorý je federálnym štátom. Viem o tom niečo. My máme tri regióny a aj medzi nimi sú rozdiely. Áno, sú tam rozdiely a preferencie sú iné. Nie, že by sa ľudia nemali radi, ale sú tam iné preferencie v jednotlivých regiónoch. Nemôžem vám slúbiť, že každom regióne e, budeme e, mať pripravené rovnaké podmienky. Máme 230 regiónov v Európe a e, neviem, ako sa nám podarí dosiahnuť rovnováhu, ale v rámci semestra musíme mať na pamäti, že sú tu tieto rôzne regióny. Môžete hovoriť o miere zamestnanosti v členskom štáte, ale uh, E, väčšinou sa to rieši z centra. Musíme dostať čísla, aby sme videli, e, čo sa dá robiť. E, zbierajú sa údaje, ale nie sú vždy úplne viditeľné vo všetkých správach a niekedy je veľmi ťažké riadiť zber takýchto údajov, ale budem to mať vždy na pamäti. Yeah, the... Nuž, e, vekové rozdiely pardon, eh, eh, rozdiely v odmeňovaní. Eh, myslím si, že je veľmi dobré, že sociálne partnery teraz diskutujú aj máme na mysli aj rozdiel v odmeňovaní medzi jednotlivými členskými štátmi. Dlhodobá nezamestnanosť, táto už budem končiť. Táto sa znižuje. To je tá dobrá správa, bola 4, teraz 3,4%. To je značné zlepšenie, ale máme ešte pred sebou veľkú, veľký kus práce. Sú to rozdiely medzi členskými štátmi. V niektorých je to 1,1% a v iných až 17%. A to je obrovský rozdiel. No, samozrejme, čas nás tlačí, takže pani predsednička. Len e, vás chcem požiadať, aby ste nám e, pomohli, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme dotiahli ešte otvorené otázky. Napríklad vy môžete mať nejaké dobré návrhy, e, pozmeňujúce návrhy, alebo ja sa tak domnievam, že sme mali niečo, ale nezískali podporu. Vieme, že lepšie nepriateľom dobreho, ale hľadajme predsa len najlepšie možné e, riešenia, buďme ambiciozni, ale zároveň e, realistickí, aby sme e, dotiahli dokonca ešte stále otvorené trialógy a ich niekoľko a máme čas iba do polovice februára. Takže čas nás tlačí. Veľmi pekne ďakujem za vaše láskavé slova. Mám možnosť ich opätovať. Bolo pre mňa veľkým potešením, že sme mohli spolupracovať a prajem vám všetky mm, krásne vianočné obdobie, veľa šťastia a úspechov do nového roku. Thank you very much, man. Veľmi pekne ďakujem, eh, pani Tyson. Nemali sme žiaľ dostatok času eh, na výmenu názorov, ale pri najmenšom eh, máme určité veci, o ktorých budeme premyšľať počas vianočných dní. Máme tu druhý, eh, druhé eh, eh, vynikajúce mm, druhú vynikajúcu udalosť. Pán Hendel sa vrátil. A hneď vám mu odovzdám slovo, aby mohol nieko slovo povedať. Ich wollte nur sagen... Ja som chcela vám povedať, že som tu <laughs> späť, som späť. chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí ma privítali, ktorí mi posielali pozdravy počas mojej dlhotrvajúcej choroby. Mám za sebou 12 operácií, ale vždy som vedela, že sa chcem vrátiť, že opätovne chcem ísť Mary Tyson a Marite Ulskok a dokončiť tú, túto prácu v mojom výbore, v tomto pléne. Mnohí z vás um, ma sprevádzali želanie a so všetkým dobrým a písali mi listy. Ďakujem vám všetkým za toto. Bolo to veľmi ťažké obdobie, ale myslím si, že som na najlepšej ceste dostať sa opätovne um, do myslím si, že do tej starej kondície sa vrátim. Určite potrvá to nejaký čas, ale som rád, že môžem sa zúčastniť ešte na konci tejto legislatívnej periódy na tej práci spolu s vami. Srdečná vďaka všetkým. Yes, we live. Áno, žijeme v fantastickom období, keď dokážeme robiť fantastické veci s hospodárstvom, s politikou ale aj e, otázke zdravia. Mám dceru, e, je e, onkologička a vraví mi, že dnes je takmer všetko je možné. Takže až tak nás to neprekvapuje, ale tešíme sa tomu, že vás tak srdečne privítali. Ja som stihla sa poďakovať pani Tyson? Myslím si, že áno. Máte pred sebou e, rozvrh našej práce. A prichádzame mm, k poslednému bodu programu. Európsky semester pre koordináciu e, hospodárskej politiky. Pani Harkin má slovo, čo skoro sa sem vráti a priblíži nám E, európsky semester e, z hľadiska koordinácie e, hospodárskej politiky, zamestnanosti, sociálnej politiky. Takže pani Harkin, máte slovo, i keď viacerí kolegovia už odišli, ostatní budeme veľmi pozorne počúvať. Dúfam, že vypočujeme tú krás, krátšiu verziu. Ďakujem pekne, pani predsednička. A, a, teším sa, pán Handl, že ste sa vrátili medzi nás. Už gro tejto diskusie dnes ráno prebehlo. Takže namiesto toho, aby som zachádzala do detailov, pokiaľ ide o jednotlivé otázky, poukážem stručne iba na niektoré z nich. A myslím si, že prvé, čo by sme mohli v tejto súvislosti povedať, je, že všeobecný obraz je dobrý. E, hlavné ukazovatele sa začali hýbať správnym smerom, ale ak sa pozrieme pozornejšie na niektoré z týchto čísel, vidíme, že sú tu určité medzery. A niektoré z otázok, ktoré nastolujem vo svojej správe, eh, je pomerne stručná. Predpokladám, že dostanem viaceré pozmenujúce návrhy. Budem rada, eh, keď eh, vylepšia kvalitu správy, ale nastolujem niektoré otázky, napríklad riziko chudoby už sme tu dnes ráno diskutovali o tom, ako využívame semestr, aby sme hľadali riešenia. Myslím si, že kolegyňa eh, eh, eh, hovorila o tom nie v kontexte trestania členského štátu, ale z hľadiska toho, aby sme ich nabadali k tomu, aby boj s chudobou bol pre nich skutočnou prioritou. Komisia hovorila o tom, že v otázke e, sociálno-ekonomickej politiky máme pomer 1 ku 5, je najvyšší čas aby sme mali 2 ku 5, alebo chudoba na pracovnom mieste, neisté pracovné miesta. Myslím si, že je to jeden z najplazivejších problémov. Treba zabezpečiť plný prístup k sociálnej ochrane. Píšem toho viac, ale zatiaľ toľko. Ďalšia otázka, ktorá ma veľmi znepokojuje a zdá najviac je tá skutočnosť, že mm, príjmy e, domácnosti rastú pomer, podstatne pomalšie než HDP. Vieme, že pokiaľ ide o distribúciu bohatstva, nie je to e, rovnomerné. E, Únie je na tom najhoršie, ale tie rozdiely sa zväčšujú a nesmieme to pripustiť. Vieme, že je to mm, otázka, ktorú treba riešiť komplexne, ale musíme sa tomu venovať. E, otázka bývania, to sa tiež spomenulo. E, vo mnohých krajinách e, táto oblasť prechádza krízou, vrátane Írska, musíme riešiť problém finančnej dostupnosti, mm, dostupnosti vo všeobecnosti a nedostatku sociálneho, sociálneho bývania Hovorili sme napríklad dnes o sociálnych investíciách. E, mali by sme sa snažiť prepojiť e, tieto dve veci, demografické zmeny, e, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a udržateľnosť dôchodkov. Samozrejme, mohla by som o tom hovoriť podstatne podrobnejšie, ale nebudem zachádzať do podrobností. Pokiaľ ide o rozdiely v bohatstve, máme eh, investičné medzery a to posilňuje štruktúrnu nerovnosť a treba hľadať možnosti toho riešenia. Dlhodobé, dlhodobo nezamestnaní podľa môjho názoru potrebujeme individuálne opatrenia vzhľadom na, aj na eh, skúsenosti globalizačného fondu. Nebudem už hovoriť o nezamestnanosti eh, mm, mládeže. Pani komisárka mm, mm, spomínala konkrétne čísla pred chvíľou ale treba pomáhať členským štátom eh, hľadať eh, riešenia. Samotná skutočnosť, že eh, nezamestnanosť v že sa znížila na 10%, je pozitívum. Napokon podpora malých a stredných podniky, chudoba detí a mm, samo zdravotne postihnutých, zdravotne postihnuté postihnutí ľudia. a Toto treba riešiť. Sú tu aj viaceré otázky, ale budem očakovať príspevky od eh, kolegov. A teraz pani eh, Kozlovská Radževič, teňová spravodajkynia. Ďakujem vám pekne, pani predsednička, pán predseda. Ja som, eh, sa veľmi teším, že ste sa k nám mohli vrátiť. Je to fantastické, že ste späť. Dobre, teda, Takže čo sa týka správy, chceme pani Mariane Harkin poďakovať eh, za, eh, tak, takúto, za, za túto správu, v ktorej sa a, eh, otázka spravedlne, spravodlivejších distribúcií dôchodkov. tu sú vypichnuté tie jednotlivé aspekty. Čo sa týka od, od E, čo sa týka pozmeňacích návrhov, tie sa týkajú všetkým účastí žien v, na trhu práce, týka sa to takisto e, takej e, spoločnej vyrovnácii, deklarovala sa takisto takisto o, prá- hovorilo sa takisto o práci z domu, kde kde, dom, kde veľa žien pracuje neformálne, napríklad v oblasti starostlivosti o člena rodiny pracujú bez náhradu na odmenu a nepočíta sa im to do budúcich rokov odpracovaných do dôchodku. Takisto, čo sa týka vzdelávania, prípravy na trh práce, takisto tá e, synergia medzi e, trhom práce a vzdelávaním, takisto praktické aspekty mm, a takisto otázky mobility. Čo sa týka e, tohto, táto správa je skutočne veľmi dôležitá, pretože um, to, um, e, keď si zoberieme agentúru, e, ktorá pracuje na basic skills, je dôležité, aby sa do basic skills zapracovali aj digitálne znalosti to to takisto prispieva k ďalšiemu technologickému rastu našej e, ekonomickej sféry. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pani Arena odišla. Ulrike Trebezius tiež odišla. E, e, Mne Guendel. Ďakujem pekne. Myslím si, že mm, správa Mariana Harkin mm, je skvelým základom a môžeme nadväzať na niektoré z e, ustanovení. E, už som o tom hovorila, keď som oslovovala pani e, komisárku. My by sme chceli posilniť niektoré veci v súvislosti s bývaním, aby sme to trošku naplnili obsahom. Nadviažem mm, aj na niektoré poznámky s e, ohľadom dobrej správy vecí verejných, pretože niektorí ľudia e, nevedia, na čo všetko majú nárok a nevždy to dostanú. Budeme hovoriť aj e, environmentálnom hľadisku, ale táto správa je dobrým východiskom a tešíme sa na to, že budeme sa jej môcť venovať po Vianociach. Ďakujem veľmi pekne Nezabudla som na nikoho? Pani Harkin, chcete niečo doplniť? Nie, iba by som chcela poďakovať kolegom a popriať vám všetkým veselé Vianoce. Ďakujem pekne. Termín predkladania e, pozmeňujúcich návrhov v angličtine 9. januára. Vo výbore budeme to schvalovať 26. až 27. februára a potom v marci to pôjde do pléna. No už všetkým e, veľmi pekne ďakujem. Mrzí ma, že som musela na vás tlačiť a napokon niektorí e, z našich členov e, nás opustili, ale podarilo sa nám to završiť ešte s 5-minútovým predstihom. A teraz pôjdeme do pléna. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám krásne vianočné obdobie a nový rok. Dovidenia.